Morning, Dobré ráno, kolegovia. Začneme so spoločnou výmenou názorov o násilí e, proti ženám na Západnom Balkáne a v Turecku. Vítam vás tu všetkých na tomto podujatí, ktoré výbor FAM organizuje spolu s výborom DROA a s delegáciami Európskeho parlamentu do Albánska, Bosny a Hercegoviny, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, e, Kosovo, Montenegro, Srbsko a Turecko. Sú všetko krajiny, ktorých sa toto týka, aj delegácií, ktorých sa to týka. Tieto delegácie majú bilaterálne kontakty s krajinami, ktoré si želajú jedného dňa vstúpiť do Európskej únie. Radi by sme hovorili o tom, aké, ako vyzerá ochrana žien proti násiliu v tomto regióne, berúc do úvahy predvstupovú spoluprácu a rokovania o rozšírení Európskej únie a politický dialog s týmito krajinami. Každá krajina, ktorá by rada vstúpila do Európskej únie, musí splniť eh, kodanské kritéria a práva žien a rovnosť pohlaví, rovnosť rodov sú začlenené do kodanských kritérií. V novembri 2016 sa vydalo oznámenie o novej politiky rozširovania EÚ, kde sa hovorí, že diskriminácia v určitých krajinách voči zraniteľným skupinám vyčlenených na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity zostávajú e, veľmi boľavou otázkou. Rovnosť medzi ženami a mužmi sa prejavuje v tom, že často vzniká ktoré nie je splnené, potom z toho, to nesplnenia tejto podmienky vzniká často domáce násilie. Komisia a ICCS e prijali 23. septembra 2015 spoločný pracovný dokument Európskej komisie o rodovej rodnosti a o poskytovaní e, právomociam ženám. Ženy majú k dispozícii aj rámec od roku 2016 do roku 2020, ktorý sa dá aplikovať aj na krajiny rozšírenia EÚ. Čo sa týka správy o implementácii k tomuto dokumentu, bude zaujímavé pre nás vypočuť si, aká práca bola odvedená a ako sa implementuje tento nový prístup Náš výbor odviedol prácu aj v súvislosti s istambulským dohovorom. Niektoré krajiny sa stali stranami dohovoru a teraz ho musia uviezť do praxe. Naša výmena názorov dnes nám pomôže upriamiť pohľad všetkých aktérov na dôležitosť práv žien národovú rodnosť a dúfame, že sa prispeje k zlepšeniu každodennej reality žien pri po tomto rokovaní. Teraz dostáva slovo pán Panceri. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som rád za výbor DROA dodal niekoľko vied k tomu, čo ste práve povedali. Krajiny Západného Balkánu a Turecko zostávajú zásadnými partnermi pre Európsku úniu aj pri ženských právach, právach žien. Komisia uznáva napredovanie v tejto oblasti pri príjmaní nevyhnutnej legislatívy v jednotlivých krajinách, ktorá by mohla znížiť mieru násilia voči ženám. Rada by som však vo všeobecnosti Rád by som však povedal všeobecnú poznámku, napriek tomu, že tento rámec je právne prijatý, v realite v týchto krajinách sa stále pozorujú e, neduhy, to znamená, že nebol zrealizovaný. Ešte stále ženy nemôžu uplatniť tieto svoje práva, ešte stále panuje beztrestnosť pre tých, ktorí prehavujú násilie voči ženám. Násilie voči ženám je najviac pretrvávajúcou záležitosťou na Západnom Balkáne. Príklad, v Srbsku jedna z dvoch žien sa stretli s istým druhom násilia voči sebe za ostatné dva roky. Za 10 ostatných rokov vyše 300 žien bolo zabitých v dôsledku rodového násilia. A čo sa týka Bosny a Hercegoviny, v tu v Bruseli mm, máme hosti, ktorých poprosíme o príspevok v oblasti transi- tranzitívnej spravodlivosti, ktorej sa venuje táto skupina, títo naši hostia. Naozaj vám zo srdca ďakujem, že ste prišli medzi nás. Ďakujem aj organizátorov e, Sacharovovho štipendia, že umožnili takúto e, výmenu a že mohli prísť do Bruselu. Teraz odozdávam slovo späť predsedničke výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem. Pán predseda výboru pre ľudské práva teraz dostáva slovo predseda delegácie pre EU Srbsko a pán Eduard Kukan. Budeme hovoriť o, budú hovoriť tí, ktorí majú na starosti rozšírenie. Nech sa páči, pán Kukan, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem, že ste zorganizovali toto dôležité podujatie, ktoré sa zaoberá e, naozaj aktuálnou, veľmi zásadnou témou. Dnešná téma by mala byť úvahami o tom, čo sa deje v realite, v teréne. Je dôležité hovoriť o tejto téme otvorene a hľadať riešenia a znižovať mieru eh, smutných štatistík, negatívnych štatistík. Čo sa týka spôsobov, ako bojovať proti násiliu voči ženám a dievčatám, podľa mňa poprvé treba zlepšiť legislatívu a najmä jej uplatňovanie. Po druhé, treba zmeniť eh, sociálne normy informovanosťou a osvetou. A po tretie, dať eh, verejnosti do rúk právomoci. Všetky tieto tri smery by sa mali uplatniť aj na základnom Balkáne. Osveta a informovanosť sa týka aj mužov, aj žien. Vzdelanie sa má sústreďovať hlavne na mužov. Rád by som využil túto príležitosť a vypočul si našich odborníkov, ktorí budú popisovať situáciu v teréne, u seba a najmä by som si rád vypočul, ako ďalej pokračovať v tejto veci. Mám základné otázky pre našich vzácných hostí. Poprvé, kde vidno napredovanie pri riešení znižovaní násilia voči ženám a dievčatám? Máme nejaký pozitívny trend, ktorý ste vypozorovali za ostatné roky? A po druhé, štatistické údaje v tejto oblasti zlepšujú sa? Toto bol vždy problém v predchádzajúcich rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Kukán. Teraz dostáva slovo pán Manolis Kefalogianis, predseda delegácie EU Turecko. Je to spoločný parlamentný výbor. Ďakujem pekne za slovo. Áno, táto tematika, tematika Turecka, vzhľadom na násilie proti ženám to nie je, a taktiež média, to tam nie je dobrá situácia a to vidíme na údajoch, ktoré nám boli predložené aj zo strany OSN. 38 žien muselo podstúpiť násilie zo strany partnera a 15 ešte bolo obeťou všeobecného násilia. No a Taktiež teda tu máme medzinárodné ukazovatele, ktoré ukazujú, že je tu priepas, ktorá sa stále zväčšuje, čo sa týka kritérií v oblasti vzdelávania, tak tam sa to stále zhoršuje a 36 žien mm, zažilo v rodine alebo od partnera E, psychické alebo fyzické násilie. Pán Kukan hovoril, že situácia vyzerá tak, že musíme implementovať príslušnú politiku, zaviesť príslušné opatrenia, taktiež je treba poskytovať informácie ženám a aj médiám, aby ženy vedeli, ako sa majú brániť. No a taktiež je treba postupovať v oblasti zdravotníctva. A mimovládne organizácie toho robia dosť málo, alebo môžu toho robiť málo, takže tie treba posilniť a je to predovšetkým špecifická situácia žien, ktoré sú eh, fyzicky napadané zo strany eh, partnera. Ďakujem, pán Kefalogianis. A teraz slovo dostáva pani Dubravka Šujca, ktorá je podpredsedníčkou pre delegáciu eh, z presahy s Bosnou a Kosovom. Ďakujem, pani predsedajúca, pán predsedajúci, že ste zorganizovali takéto takéto spoločné podujatie, takúto výmenu názorov. Zastupujem vo výbore FAM, takže naozaj som tu, e, pretože som sa zaoberala touto témou už nejaký čas. Rada by som ocenila fakt, že Albánsko, Bosna, Hercegovina, Čierna hora, Turecko a Srbsko sú medzi tými krajinami, ktoré ratifikovali istambulský dohovor. Bosna a Hercegovina ratifikovala ho v novembri 2013 a stala sa e, šiestou krajinou Rady Európy, ktoré ratifikovali tento Istanbul. nepodarilo sa celkom zrušiť násilie voči nám, ale je to veľmi silná norma, ktorú máme na boj proti násiliu. Je to e, komplexný právny rámec, ktoré, ktorý umožňuje štátu zasahovať proti páchateľom. A takisto obmedzovať násilie a škody, ktoré spôsobuje násilie voči ženám spoločnosti. Súvisí to so zdravím, s investovaním do agentúr presadzujúcich právo. Štát má teraz viaceré nástroje, e, právne inštitúcie, je tu organizačný rámec na prevenciu a obranu proti násiliu, domácemu násiliu Prevalencia násilia voči ženám v Bosne a Hercegovine. 47,2 žien bolo vystavených aspoň jednej forme násilia počas svojho dospelého života. Toto sú údaje z roku 2015. 68 kosovských žien zažili domáce násilie vo svojom živote niekedy a toto sú údaje z, od organizácie UN Women Kosovo. Treba mať na mysli, že Bosna, Hercegovina a Kosovo donedávna boli súžované vojnami a to ponechalo ich hospodárstvo a infraštruktúru v troskách, takisto znásilnenia, otroctvo žien, kastrácie alebo nutené nutená nahota boli pozorované počas vojen. Táto stigma stále pretrváva a kultúra hamby a mlčania pretrváva. To je problém. Treba si uvedomiť, že dlhý čas e, partnery pre boj z domáceho domácemu násiliu sa stretávajú s názorom, že to je domáca rodinná záležitosť a nie vec celej spoločnosti. Toto je tradičný postoj, e, že to je súkromná vec a pre ženy, ktoré nemajú dodato, do, dostatočné hospodárske e, možnosti pracovať a takisto um, sudcovia, ktorí sa správajú istým spôsobom pri tom, keď súdia tieto prípady, to prispieva k nízkemu nahlasovaniu prípadov domáceho násilia v Bosni a Hercegovine. To je základný problém podľa mňa. Rodová nerovnosť je takisto e, súčasťou tohto komplexného spoločenského problému, ktorý vyplýva z tradičných rodových rolí, ktoré sú nerovné. Je, ide tu o rodovú nerovnosť pri týchto tradíciách. Prepačte, musím hovoriť pomalšie, hovorí rečnička. Tento komplexný problém vyplýva z tradičných e, rodových nerovností a nerovných príležitostí pre mužov a ženy pri vzdelávaní, v podnikaní a v iných sférach. Patriarchálne chápanie úlohy ženy v spoločnosti k tomu tiež prispieva a takisto diskriminačné politiky a praktiky. Adekvátny organizačný rámec by mohol zmeniť k lepšiemu e, prostredie, kedy sa násilie voči ženám prejavuje. Každá druhá žena, keď zakúsila istú formu násilia, to je nepriateľné. A v Kosove tá, toto číslo sa vyšplhalo až na 68 Moje posolstvo znie, treba povedať, že je tu nulová tolerancia voči násiliu e, voči ženám a páchatelia musia byť zodpovední za to, čo robia. Ženy prezentujú viac ako polovicu populácie a je našou povinnosťou chrániť ich a zabezpečiť ich práva. Nesmieme zabúdať na to, že ženské práva sú ľudskými právami. Ďakujem. Ďakujem vám, pani podpredsednička Šujca. Chcem pripomenúť, že máme iba dve minúty každý. Slovo má teraz pani McGuinness, ktorá je podpredsedničkou delegácie pre EU Čierna hora. Je to stabilizačný a asociačný parlamentný výbor. Ďakujem. Predovšetkým chcem poďakovať aj výboru FAM, aj podvýboru DROA za toto dôležité vypočutie. Obávam sa, že táto spoločná téma v predchádzajúcich prezentáciách to je naozaj veľmi smutný príbeh, hrozne vysoké čísla štatistik násilia voči ženám Nebudem hovoriť o číslach, ale poviem vám, ako vyzerá situácia v Čiernej hore vo všeobecnosti, pretože je tu progres voči pristúpeniu k EÚ, napredovanie je pozitívne, ale stále tu pretrváva nerovnosť. Dve veci. Ak si pozrieme správu OSN, rozvojový program v Čiernej hore, násilie sa vníma ako domáca záležitosť, rodinná, súkromná vec a nie ako to, čím naozaj to je a to je zločin proti ženám a treba zabezpečiť, aby sa to netolerovalo v tejto spoločnosti. Je to ďalšia kľúčová záležitosť, o ktorej sa tu zatiaľ nehovorilo. Ženy vo vidieckých oblastiach partnerské násilie zažívajú vo vyššej miere ako v mestách. Vidiecké ženy sú často menej vzdelané, majú nižší príjem a toto násilie voči ženám prevláda medzi vrstvami s nižším vzdelaním. Takisto vidiecké ženy sú izolovanejšie a je tu veľký problém pre ne, ak chcú nájsť pomoc, ak vôbec existuje niekto niečo, na čo sa môžu obrátiť nejaké organizácie a ich strach už doplňa celkový obraz, takže toto násilie stále pokračuje. Systém ako taký neposkytuje náležitú ochranu obetiam. A veľmi často páchatelia sú ponechaní eh, tak, v takom eh, priestore mentálnom, že pokladajú za normálne opäť zautočiť. Eh, Istanbulský dohovor, európske dohovory o boji proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu sa, sú nástrojmi, ktoré treba použiť tak, aby sa vytvoril rámec pre napredovanie súhrnom. Čo sa týka týchto prezentácií. Rada si vypočujem príbehy a prezentácie. Myslím si, že je tu pocit, že toto je hlboko neakceptovateľné a zásadne smutné, ale aj Európa má s týmto problém. My v Európe musíme uznať, že aj my Eh, trpíme domácim násilím a že nie všetko v Európe je v poriadku, ale tieto štatistiky v krajinách, o ktorých hovoríme, sú príliš vysoké a treba sa s tým vysporiadať. Ďakujeme vám. Pani McGuinness, slovo teraz dostane pán Ivan Jakovčič, ktorý je podpredsedom pre delegáciu EU Albánsko. Je to parlamentný výbor, stabilizačný asociačný výbor. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za pozvanie na túto konferenciu. Poďakovať sa chcem aj tým, ktorí sa tiež zúčastňujú na tomto seminári. Je pozitívne, že tu na pôde parlamentu sa hovorí o situácii žien na Západnom Balkáne. A všeobecne ide o všetko, čo sa týka žien a rodín na Západnom Balkáne. V Albánsku je situácia rovnaká ako v iných krajinách, napríklad v Srbsku, v Kosove, v Macedónsku, v Turecku alebo v Čiernej hore. Ehm, tá situácia sa veľmi nelíši od krajiny ku krajine. ide o tradičné rodiny, veľmi tradičné rodiny, ale my máme za cieľ bojovať proti akejkoľvek podobe domáceho násilia alebo diskriminácie. Nehovorím pritom iba o Albánsku, hovorím naozaj o všetkých krajinách, ktoré som spomenul. Naša delegácia v máji veľmi jasne povedala, aký má na to názor EÚ. Albánsko je tiež krajinou, ktorá má dobrý legislatívny rámec. Ratifikovali aj dohovor OSN, ale tak ako sa už povedalo, tá, to uplatňovanie e, zaostáva a taktiež e, vnímanie toho e, domáceho násilia. Niekedy si kladieme otázku, či to je niečo, čo sa týka súkromia, alebo by to predsa len bolo treba stíhať. Na vidieku v Albánsku je 80 prípadov domáceho násilia a 8 sexuálneho násilia. E, v mestách je tá situácia trochu iná. Je to trochu lepšie, aj keď to nie je dobré. Pani McGuinness správne poznamenala, že aj v EÚ sú podobné problémy, napríklad v Chorvátsku, tam sa nedajú úplne zatvárať oči pred týmito problémami. Ale na západnom Balkáne e, je to predsa len trochu výraznejšie. Preto je veľmi dobré, že sa táto konferencia deje a my ako poslanci sa musíme vyjadriť a taktiež musíme apelovať na vlády krajín, ktoré chcú pristúpiť k EÚ, aby uplatňovali ten legislatívny rámec, ktorý prijali. Pán Jakovčič, ďakujem. Teraz obozdávam slovo expertom, aby nám prednesli svoje prezentácie. Ako prvý bude hovoriť pán Pepe Popovský, ktorý je e, zástupcom rediteľa na e, e, generálnom rediteľstve pre rozšírenie Európskej únie. Máte 10 minút. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť ešte kratšie. My zblízka monitorujeme vývoj situácie, čo sa týka rovnosti medzi ženami a mužmi a boja proti rodovému násiliu v Turecku a na Blízkom pardon, na Západnom Balkáne. Taktiež mapujeme vývoj situácie za posledné roky a my sme jasne dali najavo, že je treba ešte v tejto situácii popracovať na zlepšení, je treba bojovať proti domácemu a rodovému násiliu a je treba zaručiť rovnaké príležitosti pre ženy, predovšetkým na pracovnom trhu. Vyvážne z tejto oblasti je taktiež dôležitým bodom v rámci kapitoly 19 a 23 prístupových e, rokovaní, kde sa hovorí teda o sociálnej politike a justícii. No a od všetkých e, krajín, ktoré chcú pristúpiť, očakávame, že budú rešpektovať princíp rovnosti medzi ženami a mužmi. Vo väčšine partnerských krajín prístupový proces EÚ už e, odštartoval E, príslušné reformy. No a je pozitívne, ako mnohí predrečníci povedali, že všetky e, krajiny bývalej Jugoslávie ratifikovali istambulský dohovor OSN o boji proti domácemu rodovému násiliu, ale ešte je treba, aby príslušné orgány urobili ďalšiu prácu, aby plne tento dohovor všetky ustanovenia boli implementované a taktiež, aby jeho aby ich právny rámec bol zosúladený s istambulským dohovorom. Súčasne existujúca legislatíva je dôležitým krokom, ale čo sa týka implementácie, tak tamto ešte pokrývkava, pretože nie je dostatok politickej vôle, pretože inštitúcie sú príliš slabé a taktiež nie sú dostatočné štruktúry na, a mechanizme na podávanie správ. No ako povedali už predrečníci, rodové násilie nájdeme hlavne na Západnom Balkáne a v Turecku a Predovšetkým je tam vážna situácia v oblasti e, domáceho násilia. Až 39 e, e, žien trpí fyzickým násilím a až 56 žien trpí potom psychickým násilím. Takže toto zo strany partnera, toto sú veľmi vysoké čísla a my na komisii chceme vyvinúť do roku 2020 akčný plán pre rodové otázky. Komisia na tom spolupracuje v, súvislosti, eh, v súčinnosti s ESVČ. Eh, Bude v dispozícii v nasledujúcich mesiacoch čo sa týka boja proti násiliu na ženách a dievčatách, toto je jeden z hlavných cieľov nášho akčného plánu v oblasti rodových otázok. Taktiež sme sa sústredili na túto tému na Západnom Balkáne a v Turecku v, v kontexte našej finančnej pomoci. Takže chcel by som zdôrazniť hlavné kroky, ktoré už podniklo generálne rediteľstvo NIR Poprvé je to projekt, ktorý mal eh, rozpočet 5, miliard, eh, pardon, 5 miliónov eur na ukončenie násilia proti ženám a devčatám v týchto krajinách. Chceme taktiež znížiť mieru diskriminácie proti ženám a devčatám. Chceme eh, podporiť eh, adaptáciu eh, istambulskému dohovoru. Taktiež chceme bojovať proti genderovým stereotypom a chceme šíriť pozitívne rodové normy a postoje. Taktiež chceme posilniť príslušné inštitúcie, šíriť osvetu a zlepšiť eh, prístup k eh, príslušným službám pre eh, ženy, pre pomoc ženám. Tiež podporujeme občanskú spoločnosť, ktorí budú našimi partnermi pri implementácii programu. Hlavným implementačným partnerom je agentúra OSN pre ženy. Tomu sme veľmi radi. Tento projekt spustíme v Bruseli o mesiac 10. júla. Diskutoval som o tom včera s zastupcom výkonného rediteľa tejto agentúry No a chcel by som ešte zvorazniť, eh, že mám aj druhý projekt, ktorý je zamierený na jednu konkrétnu krajinu. Volá sa Silnejší eh, hlas pre devčatá a eh, chlapcov v boji proti rodovému násiliu v Bosne Hercegovine. Rozpočet je 50 tisíc eur a tam chceme šíriť rodov, myšlienky rodovej rovnosti. Ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, Máme tu trastový fond Madad pre sírskych utečencov v Turecku. Tam je rozpočet 12,5 milióna eur, implementuje sa prosím UNICEFu a jej príjemcami sú ženy a devčatá, ktoré boli byť eurodového násilia a vytvárajú sa tam bezpečné priestory pre dievčatá. Toto sa nevzťahuje len na Západný Balkán a Turecko, týka sa to hlavne utečenkyň. Toto je vážna otázka, ktorej čelíme v mnohých častiach sveta ale dnes toto nie je e, téma, o ktorej by sme diskutovali, takže som chcel len zdôrazniť, že toto je veľmi závažná vec taktiež. No a na záver taktiež poskytujeme školenie našim kolegom, ktorí sa zaberajú rodovými otázkami. Máme príslušnú sieť e, kontaktných miest v európskych delegáciách. V každej delegácii pre Západný Balkán a Turecko je e, jeden, jedno kontaktné miesto. No a Taktiež v júni 2016 e, sa organizuje príslušné školenie. Takže na záver chcem povedať, že komisia je odhodlaná e, podniknúť všetky príslušné kroky v rámci boja proti rodovému násiliu. Ďakujeme pani Popovsky. A teraz by som slovo dala pani Nikole Farnsworth. Európska sieť Kosovo, pani Farnsworth. Okay. Um, dear members of the European Parliament and respective delegations. Vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, vážené delegácie, som aktivistka, ktorá zastupuje ženy šiestich krajín, e, takisto nadáciu a sme radi, že ste nás pozvali. Násilie je problém v celom svete, ako už bolo niekoľkokrát poukázané na to, ale my čelíme ešte dodatočným problémom. Miestni politici majú tendenciu prioritizovať tzv. témy, ktoré majú vysokú politickú dôležitosť a nie tie, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Napríklad selektívne umelé ukončenie tehotenstva, obťažovanie dievčat a žien a podobne. Aktivisti už dlho tvrdia, že mier nie je len absencia vojny ale na čo nám je to, že nemáme armádu, e, ktorá by nás bránila, keď ľudia nie sú v bezpečí vo vlastných domovoch, na uliciach, v školách. Sexuálne násilie, ktoré bolo páchané počas vojny, e, sa zostalo, vytratilo sa do stratená, pretože nikto sa neospravedlnil a spravodlivosti nebola učenená za dosť. Dnes si myslíme, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sa stala politická priorita z boju proti násilia voči ženám. Je tu veľa vecí a sústredím sa preto iba na dve vybrané záležitosti, pretože kolegovia z iných krajín určite budú hovoriť o viacerých. Prvá vec je slabá inštitucionálna odozva na násilie voči ženám. Právny štát a spravodlivosť nefungujú a nevedia sa vysporiadať s násilím voči ženám. Polícia ignoruje sexuálne obťažovanie a sexuálne útoky. Napríklad v Kosove neregistrovaný, nebol registrovaný prípad znásilnenia za 3 roky. A nie je to preto, že by sa znásilnenia nediali, je to preto, že sa nehlásia, že policia, policia ich nezdokumentuje. Vieme, pretože sme aj my eh, nahlasovali prípady a potom sme pozorovali proces a ženy potom boli vystavené diskriminácii zo strany policie a iných inštitúcií. Výskum ukazuje, že prehadzovanie viny na obeď zostáva bežným postupom. Ale zločin je zločin a musí sa vyšetriť ex officio. Nikdy to nie je chyba obete, ak ide o zločin. Keď tieto prípady sa dostanú na súd, často verdikt je veľmi mierny a to vysiela posolstvo, že násilie voči ženám je tolerované páchatelia sú násilní a to takisto odrádza ženy, aby nahlasovali prípady násilia. Niekoľko žien e, zomrelo v dôsledku násilia voči ženám. Nedávno v Kosove Zanepe Baríša bola 20-krát e, ubodaná svojim mužom a zomrela. Jej dcera sa pokúsila zasiahnuť, aby nebodal jej otec mamu, ale jej otec napadol a ju, bodol a ju a 16 krát predtým nahlasila násilie, ktoré sa dialo u nej doma a nič sa nestalo. 16 krát to nahlasila. Nedávno sa tento prípad dostal na súd a tento manžel, ktorý zabil ženu, dostal minimálny e, verdikt. Aktivisti vyšli do ulic a protestovali. Hľadali spravodlivosť pre Zejnepe a ďalších občanov. Obhajkyne ženských práv poskytli právnikov tejto rodine a právnici zistili mnoho nerovností pri prípade prejednávania tohto prípadu pred súdom. Veľmi silné v Kosove je to, že sa jednoducho stratí tento prípad medzi políciou, prokurátorov a súdov a vytratí sa do na Takýto slabý systém potom prispieva aj k tomu, že sa jednoducho nezistuje, kto stratil zložku ale pritom existujú peniaze, ktoré sú priamo určené na zlepšenie právnej situácie a administráciu a napriek tomu tieto peniaze do dnešného dňa nevytvorili tento systém. Je to neakceptovateľné. Potrebujeme právny systém a rámec, aby tí, ktorí na policii, na súde, na prokuratúre nedokázali náležite pokračovať v prípade, aby boli takisto stíhaní. Máme tu telefónnu linku SOS, máme financovanie pre um, miesta bezpečné, kde sa môžu ženy uchyliť a takisto rehabilitačné služby. Kompenzácia pre obete je buď neexistujúca alebo nedostatočná. E, páchatelia by mali finančne e, zaplatiť za zločiny, ktoré spáchali. To by mohlo zmierniť násilie a mohlo by to takisto prispieť k tomu, aby kompenzačné fondy boli naplnené a aby sa ženy mohli naozaj znova začleniť do života po násilí, ktoré bolo na nich spáchané. Niektoré naše odporúčania hovoria, že ide, to, ide tu o záležitosť právneho štátu a záležitosť ľudských práv. Takisto inštitucionálna odpoveď voči násiliu voči ženám je niečím, čo by sa malo nahlasovať ako nedostatočné a takisto by sa malo násilie voči ženám stať prioritou pre vládu. Vláda by mala prideliť náležité finančné zdroje, ktoré by sa použili na boj proti násilie voči ženám, na kompenzačné fondy, na mm, zlepšenie práce justície a útočištia pre ženy. Rehabilitačné služby pre ženy sú veľmi dôležité, ak by ženy sa mali rozhodnúť nahlásiť zločiny na nich spáchané a potom postupovať ďalej. Podpora mm, lokálnych skupín pre práva žien je takisto dôležitá, aby bola priama podpora z komunity. E, výskum, obhajoba, vzdelanie, školenie, toto všetko potrebujeme v oblasti boja proti násiliu voči ženám, pretože len tak sa dá trvalo udržateľne bojovať s týmto systémom prostredníctvom pomoci donorov, implementácie existujúcich e, zákonov, monitorovania a nahlasovania zločinov. Je zásadne dôležité, aby sme takúto podporu získali. Potrebujeme podporu EÚ aj politicky, aj finančne, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Podľa akčného plánu rodovej rovnosti je dôležité aby sa pravidelne diskutovalo o právach žien na stretnutiach na vysokej úrovni, medzi politikmi na vysokej úrovni, aby sa hovorilo o týchto témach vo verejnosti, aby sa zdvihla podpora pre prácu e, tých, čo obhajujú ženské práva a bojujú proti násiliu na ženách vo verejnosti. Zlepšenie justície a náhrada, kompenzácie pre ženy, ktoré utrpeli násilie vo vojne. Sexuálne násilie vieme, že bolo použité ako zbraň vo vojnách, berúc do úvahy, že tisícky žien boli znásilnené, tak tých zopár e, súdnych procesov alebo odsudení je naozaj neúmerné. Veľmi často je to preto, že sa nebolo možné domáhať spravodlivosti Podľa rezolúcie OSN 1325 by takéto niečo nemalo byť a je zásadné, aby sa takéto procesy konali, aby sa naozaj nastojil mier a pokoj v tomto regióne. E, páchatelia, ktorí utiekli a preto nie je možné viesť procesy, e, musia byť stíhaní a privedení pred spravodlivosť. V tomto regióne nebude pokoj, kým aj muži, aj ženy nedostoja spravodlivosti vo verejnej sfére, aj v súkromnej sfére. Ďakujeme vám za pokračujúcu podporu. Ďakujeme veľmi pekne, pani eh, Farnsworth. And now I would like to give the... Teraz dostane slovo pani Maria Osbej, ktorá, ktorá pracuje v koordinácii lobby európskych žien v Turecku a je takisto súčasťou Rady pre eh, lobovanie Vážená pani predsednička, vážení delegáti, vážení kolegovia, vážení poslanci Európskeho parlamentu, volám sa Noram Ozbaj a ja zastupujem tu e, koordináciu lobby pre Turecko a európskych žien. Budem hovoriť o Turecku, ale budem hovoriť aj o tom, ako to vyzerá aj v ostatných krajinách, aj v EÚ. Tento rok je to 20 rokov, čo bola vytvorená veľmi unikátna štruktúra, ktorá má dispozícia, to je monitorovacie centrum pre násilie na ženách. Máme 30 expertov v celej Európe a tam bojujeme proti násiliu na ženách. Chcela by som začať nejakým právnym vývojom. Sme veľmi radi, že prišlo rozhodnutie eh, Rady Európskej únie ohľadom podpísania eh, istambulského dohovoru. To je skvelý krok. Chceme taktiež monitorovať implementačný eh, proces. Turecko našťastie bolo jednou z prvých krajín, ktoré podpísali tento dohovor a hneď potom sme Eh, odsúhlasili eh, zákon 6284 o násilí proti ženám, ktorý bol veľmi progresívnym zákonom. Tam sa zavádzajú taktiež preventívne opatrenia, nové mechanizmy, posilňujú sa eh, pravomoci zákonov, pardon, agentov presadzujúcich poriadok, Totiž sa posilňujú preventívne kroky, avšak sú tu problémy pri implementácii, predovšetkým preto, že tieto centrá pre monitorovať násilie na ženách sú dosť ešte obmedzené. Máme obmedzený personál a taktiež je obmedzený postoj v oblasti rodových otázok orgánov presadzujúcich právo. No a taktiež by som chcela spomenúť pár čísel z Turecka, ktoré už tu zazneli. Ale ešte predtým by som chcela zdôrazniť, že je to veľmi dôležitá vec. Ako viete, za posledný rok e, v Turecku bola vyhlásená výnimočná e, situácia a organizácie občianskej spoločnosti boli e, uzavreté a predovšetkým to boli aj organizácie, ktoré zaberajú boj proti nasilu na žena, majú vlastné azylové domovy a vlastné taktiež personálne zdroje a podporné mechanizmy, napríklad na podporu tých, ktorí prežili takéto násilie a všetko toto teraz e, bolo uzavreté. Chcela by som hovoriť o e, vraždách žien. Toto je veľmi vážna vec v Turecku. Len v, za prvé tri mesiace roku 2017 bolo zavraždených 101 žien a čo sa týka e, jednotlivcov LGBTI orientácie, tam je to ešte horšie. No a v EÚ každý týždeň je to 50 e, žien, takže to nie je o toľko lepšie. No, máme tu štatistiky do roku 2014, 40, pardon, 38 žien v Turecku e, zažilo aspoň raz v živote psychické alebo fyzické násilie. No a čo sa týka skoro uzavretých manželstiev a prípadov rozvodov, tak sa to skoro zdvojnásobí, toto percento. Čo sa týka e, psychického a hospodárskeho násilia, tam sú taktiež e, vysoké miery. No a v EÚ, pokiaľ viem, je to tretina žien, e, ktoré aspoň raz za život zažijú sexuálne alebo fyzické násilie. Čo sa týka azylových domov, tak tam podporujeme ženy, ktoré prežili takéto násilie. To je dôležitá vec v Turecku. Takýchto azylových domov je tam obmedzený počet. Máme 137 takýchto domov a tam sme poskytli služby asi alebo viac než 3000 ženám, ale v Turecku žije viac než 40 miliónov žien a keďže násilie na ženách sa týka takmer 40 žien, tak kapacita týchto domov je veľmi obmedzená. Taktiež e, ľudský kapitál je otázkou a taktiež sídre vyhorenia zamestnancov týchto e, azylových domov. Takže čo sa týka víziev k ďalším krokom a odporúčaní, Máme napríklad otázku zákonodarcov a ich úloha je veľmi dôležitá. Taktiež žiadame e, účasť organizácií pre tieto otázky vo všetkých e, procesoch. Štatistické údaje, to je taktiež komplikovaná vec. Je treba ich zbierať v súlade s istambulským dohovorom a samozrejme e, rozpočtovanie je taktiež dôležité pre implementácii Istanbulského dohovoru aj e, CEDAW. Taktiež je tu otázka orgánov presadzujúcich e, právo. Tam je treba kontinuálne podnikať konkrétne kroky, je treba mať dispozícii príslušný personál, aj v azylových domoch je treba e, poskytnúť príslušný personál, navýšiť personál pozorovacích centier pre genderové násilie. A čo sa týka našich e, právnych postupov, tak tam nehovoríme o azylových domoch, hovoríme o ubytovacích domoch a toto e, v podstate e, nie je vhodná definícia, takže treba používať ten správny termín. Taktiež opožadujeme skutočnú angažovanosť a chceme vyslať silné posolstvo do zvyšku sveta, že EÚ je odhodlaná bojovať proti tejto otázke násilia na ženách Taktiež účinné preventívne politiky potrebujeme a potrebujeme, aby EÚ prostredstvom monitorovacích procesov ktoré spadajú do európskych kompetencií, e, dostala svojim povinnostiam. Čo sa týka podpisu Lisabonského dohovoru, tak to je úžasná vec a taktiež sa chce vidieť, aby nasledoval implementačný proces, taktiež zber údajov na úrovni EÚ aj národnej úrovni. To je taktiež ďalšia, ďalšia dôležitá vec, ktorá nás zaujíma. Tu by sa potrebovali podporu. Ďakujem. Ďakujem pani Özbej. A teraz by som odozdala slovo pánovi, pani Jadranke Miličevič, ktorá zastupuje Cure Foundation Bosna a Hercegovina. Ďakujem, vážení prítomní. V prvom rade sa chcem poďakovať pani Šujice. Je veľmi dobre uvádzať aj štatistiky a Chcem sa poďakovať aj predrečníkom. Ďakujem Nikol, pretože si tiež uviedla veľmi výrečné štatistiky. E, je to tá istá situácia ako v Bosne a Hercegovine. Aj v Turecku preto spolupracujeme. Bosna a Hercegovina naďalej systematicky marginalizujú úlohu žien v spoločnosti je tu akčný plán na uplatňovanie bezpečnosti OSN a Bosná a Hercegovina neposkytla nejaký skutočný mechanizmus, ktorý by zaručil uplatňovanie a monitorovanie bez e, kvalitných e, indikátorov a taktiež e, sa nezúčastňujú inštitúcie na nižšej úrovni ani nie je zapojená občianská spoločnosť, ani sa nejako nepripravuje monitorovanie. Mechanizmus podpory a pomoci e, obetiam alebo svetkom e, vojnových zločinov to je obmedzené a závisí od e, projektov, ktoré podporujú medzinárodné fondy a a obete e, vojen e, sú odrazované tým, že nie je zaručený prístup k spravodlivosti ani kompenzácie, či už peňažnej alebo inej. Ani si nemôžu uplatniť e, práva, ktoré súvisia s ich štatutom, pretože nie je právny rámec ani politiky. Reforma ústavy v Bosne a Hercegovine bola zastavená kvôli nedostatočnej politickej vôle a taktiež je tu eh, nedostatočný boj proti diskriminácii páchanej na ženách. Za tou zmenou ústavy bola mimovládka, ale nebolo to predmetom eh, parlamentnej rozpravy. Sex eh, mal byť jeden z, hlavným, z hlavných faktorov, čo sa týka boja proti diskrimináciám. E, v ústave sa ešte stále e, nehovorí o jasných opatreniach, ktoré by zaručili rodovú rovnosť. Zákon a verejné politiky v Bosne a Hercegoviny neuznávajú násilie páchané na ženách ako špecifickú formu e, takejto rodovej, takéhoto rodového násilia ale sú tam e, rodovo neutrálne definície, ktoré minimalizujú e, takéto formy násilia, ktorého obeťou sú ženy, či už v súkromnom alebo verejnom e, živote. Takže Bosna a Hercegovina nezaručila účinnú koordináciu a spoluprácu na všetkých úrovniach a teda nie je dostatočný boj proti pa- násiliu páchanom na ženám ani sa mu dostatočne nepredchádza. Myslím, že viete, že v našej politickej štruktúre je veľa úrovní, dosť ťažko sa to chápe, 10 kantónov, e, preto tá to uplatňovanie nie je jednoduché. Takáto situácia eh, pretrváva a taktiež eh, ženy nemajú dostatočný prístup k spravodlivosti. Ratifikácia dohovoru eh, Rady Európy to bolo v roku 2013 ale nie je rámec na uplatňovanie tohto dohovoru. E, Rada ministrov musí rozhodnúť, e, pretože je to veľká priorita o to viac, že sme predsedali výboru ministrov Rady Európy v roku 2015. Boli naznačené isté pozitívne kroky smerom k realizácii a uplatňovaniu medzinárodných nástrojov v oblasti ženských práv. Ale je znepokojúce, že Besna, Bosna a Hercegovina naďalej neintegruje túto otázku do e, reforiem a rozvoja. Svedčí o tom aj to, že keď sme predložili žiadosť o členstvo v EU v roku 2016, tak e, tu bola reformná agenda predložená na roky 2015 až 2018, ale absolútne sa tam nehovorí nič o rodových otázkach, ani sa neupresňujú opatrenia, ktoré by mali zlepšiť postavenie žien. Viete, že násilie na, páchané na ženách e, je rozšírené v Bosne a Hercegovine a každá druhá žena v Bosne a Hercegovine e, je e, obeťou nejakého e, násilia to, a to od 15. roku života. Preto sa chcem obrátiť na pána Popovského a opýtať sa ho, na mm, granty, ktoré sa poskytujú našemu regiónu. E, viete, koľko mimovládok alebo skupín pracuje v našej krajine v Bosne a Hercegovine zhruba 20 tisíc mimovládok pôsoby sú zaregistrované na ministerstve spravodlivosti, ale z tých 20 tisíc možno že 25 priamo pracuje s obeťami. Možno, že ide aj o právnu pomoc. Takže je to niekedy veľmi, veľmi ťažké mať e, mimovládky napríklad v obciach, čiže mimo veľkých miest u nás e, tých veľkých miest je iba 5. Takže zvyšok má možno, že stiažený kontakt s mimovládkami a k prístupu s informáciám. Takže niečo ešte k odporúčaniam. Bosne, Bosna a Hercegovina musí e, dodržiavať svoje záväzky a musí byť schopná zbierať údaje o takomto násilí. E, sú na to aj zákony. Snažíme sa mm, rovnaký zákon uplatňovať v celej Bosne a Hercegovine, čo nie je jednoduché. Bez e, medzinárodnej pomoci zatiaľ máme takýchto domov 8 a ale máme dohody aj s inými mimovládkami, ktoré sa venujú týmto oblastiam pre právam žien a detí, ale naozaj bez medzinárodnej pomoci by to vôbec nešlo. Na papieri naozaj máme všetko, všetky dohody. Bosná a Hercegovina podpísala všetky dohovory, všetky uznesenia, ale máme skutočný problém ak nebude e, databáza, tak to nepôjde. Pretože naša vláda bude tvrdiť, že to nie je pravda. Takže potrebujeme také nástroje, ako máte vy, to potrebujeme my všetky, čiže e, databázy. Niekedy, keď hovoríme o, o počte obetí násilia alebo znásilnení, tak v Bosne a Hercegovine e, e, niekedy vážne diskutujeme s vládou alebo s ministerstvami o číslach, preto potrebujeme lepšie databázy a naša vláda musí skutočne e, uplatňovať všetky dohovory, všetky uznesenia. To skutočne potrebujeme. Uh, ďakujem pani Milicievič. A teraz dostane slovo pani Maria Ruotanen, riaditeľka pre ľudskú dôstojnosť a rovnosť eh, z Generálneho riaditeľstva pre demokraciu z Rady Európy. Ďakujem pekne, ďakujem za to, že ste prizvali Radu Európy. N je 47 E, členských krajín, sídlime v Štrásburgu a sme aj za istambulským dohovorom, o ktorom sme veľa počuli do obeda. Ja samozrejme vítam e, rozhodnutie Rady EÚ podpísať tento dohovor. E, bude to budúci týždeň v Štrásburgu konkrétne, takže je to významný signál a ešte viac to posilňuje E, reputáciu tohto dohovoru na celom svete, pretože je to jednoznačne ten nástroj, ktorý môže pomôcť ženám na celom svete. Na celom svete, pretože ako viete, tento dohovor vznikol v Európe, ale e, nemá slúžiť iba v Európe, môže k nemu pristúpiť akákoľvek krajina e, na svete a už E, taký záujem krajiny prejavili. Už ste hovorili o počte ratifikácií a podpísaní, takže to nebudem opakovať. Môžem povedať, že rastie počet ratifikácií. Do konca roka by to malo byť magické číslo 25, čo znamená, že e, e, ten orgán, ktorý to monitoruje, zrastie z 10 na 15 krajín. To je pozitívne. My sme pyšní na tento dohovor, pretože je to prvý právne záväzný nástroj v Európe. Je veľmi e, moderným nástrojom a vychádza z vynikajúcej práce a noriem, ktoré e, vznikli na pôde OSN a doplňa to aj rôzne smernice EÚ z tejto oblasti. Je to veľmi podrobný dokument, je to náročné na ratifikáciu, pretože je to veľmi podrobný katalóg. Nežiadajú sa iba politické opatrenia, ale aj konkrétne, praktické zo strany tých krajín, ktoré ho ratifikujú, napríklad poskytnúť aj potrebné zdroje na e, uplatňovanie dohovoru. Teda praktický katalóg, ktorý je dosť e, jednoznačný a e, ľahko pochopiteľný. Taktiež penalizuje, tak ako väčšina z vás vie, 9 e, rôznych foriem násilia, či už fyzické, psychologické násilie, ale aj prenasledovanie, čo je dosť veľkým problémom dnes. My si plne uvedomujeme fakt, že nech je akýkoľvek dobrý tento dohovor, tak to nie je riešenie samé o sebe. Už aj iní to povedali, na, ostáva to len dohovorom, takže e, e, treba ho hlavne uplatňovať, inak nebude veľký výsledok. A preto e, je to sprevádzané mechanizmom monitorovania nezávislými expertami ale aj výbor e, signatárov. Monitorovanie ako také už začalo a myslím, že je to vynikajúca správa. Častokrát sa hovorí iba o odhadoch a ak chceme skutočne politické rozhodnutie, tak potrebujeme e, nespochybniteľné e, fakty a čísla. Takže monitorovanie nezávislými expertami už začalo nie je to iba administratívna práca, iba nejaké e, čítanie informácií, ale aj samotné využitie informácií od mimovládnych organizácií a taktiež um, um, pôsobenie v teréne. <clears throat> Zatiaľ boli štyri výjazdy do terénu a budú ďalšie dva tento rok ešte. Očakávame prvú správu v júli, keď sa opäť stretnú nezávislí experti. Takže začneme mať takéto podrobné informácie o situácii v signatárskych krajinách. Je to veľmi dôležité, pretože ako ste povedali, dohovor to je dobré, ale dôležitá je hlavne realizácia. Monitorovanie je dôležité, pretože Eh, Vôbec nám nejde o to niekoho obviňovať, ani to obvykle Rada Európy cez monitorovanie nerobí. My chceme zistiť, aké sú výzvy a kde v jednotlivých e, krajinách, aby sme vedeli, kde e, môžeme pomôcť rôznou formou. A preto dúfame, že keď budeme mať e, v niekoľko zverejnených správ a budeme mať tie fakty, tak e, dúfam, že aj s podporou EÚ vypracujeme spoločné programy v snahe prekonať e, tieto výzvy. Možno toľko na teraz a som k dispozícii, ak by boli nejaké otázky. E, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať e, všetkým odborníkom, ktorí vystúpili. Teraz dostanú slovo kolegovia, máme už dlhý zoznam. Merci beaucoup, monsieur mm, eh, Panseri. Šoudrova, e, ďakujem pekne. Som vo výbore druhá FAM, aj členka delegácie EU Turecko. Som teda veľmi rada, že ste hovorili o vašej práci. Obraciam sa konkrétne na účastníkov z Turecka a Západného Balkánu. Chcem sa vám poďakovať za to, čo robíte, to, čo robíte v prospech žien. A obraciam sa hlavne na pani Zbej z Turecka. Naša delegácia výboru pre ženské práva e, plánuje e, cestu do Turecka v septembri. Žiaľ, zatiaľ nemáme povolenie do Turecka prísť. Pokúsime sa o to. Treba totiž to zistiť, aké, v akých e, podmienkach žijú v, ženy v Turecku, aké majú podmienky na trhu práce. Aj kolega Kukan povedal, že je viacero nástrojov, ktoré by mohli pomôcť ženám e, posilniť ich postavenie. Takže je pre nás dôležité môcť tam vycestovať a zistiť e, situáciu in situ. Ja sa vás pýtam, ako my, európsky poslanci, poslankyne, vám môžeme pomôcť napríklad v Turecku, ale aj v iných krajinách. E, skoro všetky ste hovorili aj o problémoch v Európe. Musíme tiež bojovať proti násiliu páchanom na ženách, ale konkrétne v Turecku, čo môžeme pre vás spraviť? Ďakujem. Grazie, Barbara. Ďakujem. Barbara, ďakujem, pán predseda. Som na, vo výbore pre e, ľudské práva. Ďakujem za vaše vystá, vystúpenia. Vy ste e, hovorili aj E, teda hlavne o negatívnom vývoji, teda že ten počet prípadov rastie a neklesa. Pýtam sa pani Ruotanen nasledovne. Hovorili ste, že čoskoro bude 25 e, krajín, ktoré ratifikujú istambulský dohovor. Ja sa pýtam, či Grécko keďže je v tej oblasti, či je medzi tými, ktorí chcú ratifikovať podľa mojej, mojich informácií, oni e, ten dohovor podpísali, ale ešte neratifikovali. A potom e, sa obraciam na účastníkov zo Západného Balkánu. E, rómska minorita čeli dvojakej diskriminácii, ak som to správne pochopila, je teraz lepší prístup k ús, ú, údajom e, konkrétne pre e, tých, ktorí patria k tejto rómskej komunite. Chcem sa poďakovať aj pánovi Popovskému. E, e hovorili ste o tom, že EÚ má viac e, programov aj inovatívnych, e, ktorí majú pomôcť napríklad Eh, chlapcom a dievčatám eh, s cieľom posilniť rodovú rovnosť. To je zaujímavé podľa mňa. A poviem aj, že eh, z tých siedmých delegácií v tejto oblasti 5 sú možno, že čiste iba ambasádormi Možno, že by sa to mohlo zmeniť opäť v záujme rodovej rovnosti. Ďakujem pekne. Edy. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom. Som veľmi rada, že dnes o tom o tejto téme hovoríme. Pred pár rokmi to ešte ani nebolo možné na pôde Európskeho parlamentu hovoriť o násilí páchanom na ženách. Máme problémy aj v EÚ, takže preto je veľmi dôležité o tom hovoriť, teda v tých 28 členských e, krajinách. A istambulský dohovor znamená aj to, že sa tá situácia snať pohne aj u nás. A európsky poslanci, poslanky nemusia tlačiť na svoje členské krajiny, aby skutočne ten dohovor e, dodržiavali. Takže to najlepšie, čo môžeme spraviť vo vzťahu s Tureckom a Západným Balkánom je e, konať priamo u nás a ukončiť toto násilie. V niektorých členských krajinách to ani nie je e, penalizované. Takže musíme ísť príkladom a preto môžeme potom pomáhať aj in, iným a samozrejme sam, e, dôležitosť štatistik. Ďakujem. Teraz ďalšia rečnička. Ďakujem. A ja sa chcem pripojiť k rečníkom a poďakovať sa všetkým e, rečníkom. Nielen za to, čo ste povedali, ale za to, čo robíte. Prosím, pokračujte v tom aj keď hovoríme o politikách a boji proti násiliu, tak ten istambulský dohovor je najdôležitejším dokumentom, nielen preto, že je veľmi podrobný, A, ale dôležité je to aj preto, že tam je tá prvá časť, ktorá pojednáva o prevencii a preto e, je to jasne prepojené na boj proti násiliu a posilneniu rovnosti. E, to ide ruka v ruke. Keď sa posilní rovnosť, tak sa zníži e, počet prípadov násilia. Pri implementácii treba teda myslieť hlavne na tú prevenciu. Ďakujem. Altri? Pani podpredsednička teraz. E, ďakujem pekne. Bolo to aj dojímavé, aj e, smutne informatívne, tie jednotlivé prezentácie. Hovorilo sa o tradičných rodinách okrem iného a ja by som sa obratila na panelistov a opýtala, či by bolo možné e, vysvetliť e, e, ľuďom, že nie je priateľné útočiť na ženu alebo vôbec na nejakého človeka. Bráňa tie rodiny hovoreniu o takýchto prípadoch a čo by sa dalo spraviť v teréne. Mimo vládky a podporné skupiny robia veľmi dôležitú prácu, ale ja sa pýtam, či vám bráňa v práci alebo naopak pomáhajú a keď už mám slovo, tak poviem, že si e, uvedomujem, že moja krajina podpísala dohovor, ale e, neratifikovala ho ešte, takže mm, máme ešte čo robiť a preto e, poviem, že je ľahké hovoriť, aká hrozná situácia je mimo našej krajiny, ale treba uznať aj to, že v EÚ máme problémy a musíme ich riešiť spoločne. Ďakujem. Pán Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Pán Kukan, ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán predsedajúci. Veľmi slučne. Nie sú to žiadne diplomatické piruety, keď chválime našich hostí za to, čo robia doma. Naozaj to oceňujeme, naozaj ich povzbudzujeme, aby pokračovali, vysoko si ceníme prácu, ktorú odvádzajú. Sme tu na to, aby sme vám pomohli. Práve preto niekoľké otázky smerovali k tomu, ako my, poslanci Európskeho parlamentu, by sme vás, vám mohli pomôcť. Keď som vás počúval, bol som dojatý tým, čo ste opisovali. Napríklad tá dáma z Kosova, keď povedala, že 16 krát sa nahlásilo násilie 16 krát ju napadol manžela. Ja keby som bol napadnutý, tak sa otočím na pete a odídem. Je veľmi ťažké si predstaviť tie podmienky, tú situáciu, za ktorých žena zostáva až po 16 cestách k poli- na políciu. Každá tá cesta na políciu, každé nahlásenie násilia bolo ignorované. Ja si nemyslím, že potrebujeme ešte ďalšie argumenty, ešte niečo dramatickejšie s tým sa dá predsa urobiť niečo, niečo jednoduché, čo takémuto niečomu zamedzi. Ďakujem. Ďakujem. E, úprimne povedané, v Taliansku sa veľmi často stáva, že žena nahlási incident a v praxi, v realite jednoducho ju nepočúvajú a nakoniec tú ženu partner zabije. Naozaj, aj doma sa dejú takéto prípady, kým sa pozrieme k susedom, treba sa vysporiadať s tým, čo sa deje doma. Ak už nikto nežiada o slovo, máme zo pár minút, každý rečník dostane zo pár minút. Pán Popovský musí odísť, takže ak sú nejaké otázky, môžu, môžeme položiť ešte rečníkom, rečničkám. Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem zareagovať na otázku, ktorá bola položená o implementácii našich projektov. Ten všeobecný projekt, ktorý má rozpočet 5 miliónov a oficiálne 10. júla sa odštartuje, ten bude implementovaný e, Women OSN a ďalšími mimovládkami. E, podrobnosti sú k dispozícii a ešte sa dopracujú. Chcem zareagovať e, na to, čo povedal naši hostia o tom, že treba brať závažne násilie voči ženám v prístupovom procese. Práve tu ide o to, my vždy hovoríme o pri, e, pri prístupovom procese o nediskriminácii, o boji proti násiliu voči ženám. Opäť v nasledujúcej správe o rozšírení únie, ktorá sa bude na jar 2018 publikovať, bude priestor aj na tieto otázky. Čo sa týka Bosnie a Hercegoviny, predovšetkým pripravujeme stanovisko k aplikácii Bosny, e, k žiadosti Bosny a Hercegovine o pristúpenie k EU. A vláda e, spolupracuje. V lete, dúfajme, to sa všetko završí, tieto úsilia. Toto stanovisko bude mať kapitolu o nerovnosti, rodovej nerovnosti, rovnosti a o ženských právach. To je práve ten priestor, kde môžeme vyjadriť svoje názory. Teraz k otázke týkajúce viacej sa našich lokálnych partnerov. Program, ktorý som predtým spomenul, silnejší hlas žien, eh, dievčat a chlapcov voči násiliu a takisto eh, programy pre vidiecké ženy. Tam máme dvoch lokálnych partnerov, Caritas v meste Bania Luka a mimovládka Vive Žene. S nimi spolupracujeme. Ďakujem. Ďakujem vám. Pani Rotanen, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem potvrdiť, že istambulský dohovor sa nazýva e, dohovor, ktorý má 3P, prevencia, protekcia, čiže ochrana, protection a policia. E, tento dohovor si vyžaduje interdisciplinárny prístup. Preto by som chcela počiarknúť, že prístup týchto troch, štyroch P je dôležitý. Chcem tiež potvrdiť, že tento zločin sa nedá nazývať súkromnou záležitosťou, aj dohovor to tak hovorí, je to verejná záležitosť a orgány sú povinné sa ním zaoberať a riešiť ho. Vidíme nejaké pozitívne prejavy v krajinách, o ktorých tu hovoríme a myslím, že sme zaznamenali aj fakt, že ratifikovali istambulský dohovor potom, mohlo prísť k mnohým zmenám v oblasti policie, v oblasti inštitúcií, takže pozitívne kroky e, v regióne sa dejú. Nie je to všetko také čierne. A čo sa týka dohovoru kríz v roku 2011 niektoré krajiny podpísali, ale ešte neratifikovali tento dohovor. uh, medzi krajinami, ktoré čoskoro budú ratifikovať dohovor, nie sú balkánske krajiny, bohužiaľ, ale nie vždy sme informovaní vopred o prípadnom ratifikovaní, ale myslím si, že to by bolo tiež žiaduce. Čo sa týka návštevy v Turecku. Turecko je jednou z krajín, kde výbor Krevio pôjde už tento rok a preto je dôležité všetko toto prepojiť. Ak pôjdeme na návštevu z výboru FAM, časový harmonogram zatiaľ predpokladá návštevu v Turecku v novembri. Ďakujem za slovo. E, pani Farnworth. Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa krátko sa vyjadriť niektorým záležitostiam. Nechcem povedať, že napredovanie nebolo bolo, najmä čo sa týka právneho rámca, najmä v Kosove, kde som pracovala 15 rokov konkrétne v tejto veci, za to sa, za Kosovo sa môžem vyjadriť. Ale problém je presadzovanie v praxi, na to treba stále dozerať a presadzovať implementáciu v praxi. Štatistické dáta. Mnohokrát sme o tom hovorili. Povedala by som, že aspoň v Kosove máme prístup k štatistikám a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe robí štúdiu na celom Balkáne, kde sa má využiť e, dôkladná metodológia o údajoch o ženách a dievčatách. Tak, takisto štúdia sa robí v rámci projektu Ženy OSN a ešte ďalšie štúdie, napríklad Rada Európy. Treba však byť obozretný, aby sme jednoducho nad populáciou nenariadili príliš veľa štúdií a e, ankiet, koľko otázok e, môžeme vrhnúť niekomu na hlavu mesačne a ešte k tomu v takej citlivej téme. To musia byť naozaj veľmi dobre vyškolení anketári a výskumníci, takže dúfam, že tie štúdie sa budú konať e, netraumatizujúcim spôsobom a obete, ktoré budú intervievované, budú aj chránené. Ďalšie otázky. V Kosove máme veľmi dobré údaje o rómskych ženách. Women's Network tam je správa, ktorá sa volá No More Excuses, venuje sa tejto téme. Sú tam ženy, ktoré boli segregované na etnickom základe a sú o nich údaje. Keď už hovoríme o etnicite, chcem spomenúť zásadnú situáciu srbských žien, ktoré žijú na severe Kosova. Politická situácia, ako viete, je veľmi nestabilná. Sú tu dvojité, dvojaké inštitúcie, to znamená, že žiadna inštitúcia sa nevenuje týmto ženám, nemajú azylové domy, pr- prokuratúra, policia sa im nevenuje. Na severe je to skutočná katastrofa a chcela by som povedať, že treba vyriešiť aj to, kto si preberie zodpovednosť za tento región, buď Srbsko alebo Kosovo, ale niekto tieto služby poskytovať musí. A napokon je mi ľúto, že pán Popovský už odišiel, ale možno niekto z DG eh, NEAR tu stále bude. Je zásadné, že ženy združujú v organizáciách, ale prosím, vyhnime sa neokolonialistickému prístupu, keď prídu zo zahraničia ľudia, ktorí nám hovoria, čo robiť, keď nie sú z tohto regiónu, alebo keď hovoria iba s nejakými tzv. najlepšími priateľmi. Nie, my sme v teréne, 15 rokov máme skúsenosti, máme svojich vlastných odborníkov, pracujeme na týchto témach, takže sme k dispozícii. Ďakujem. Pani Ozbaj, ďakujem za všetky otázky a poznámky. Je mi ľúto, že ešte stále sa nefinalizovala návšteva v septembri. Nepoznáme presný dátum, ale dúfame, že vás výbor nás čoskoro, čoskoro navštívi. Čo sa dá urobiť? Mnohé veci sa dajú urobiť, samozrejme rodová rovnosť, perspektíva tejto rovnosti a takisto ukotvenie v európskej integrácii bolo pre Turecko, najmä pre ženské organizácie v Turecku, veľmi dôležité. Ženské organizácie boli v popredí integračného procesu Turecka. A v súčasnosti demokratický priestor v Turecku sa zužuje a preto verím, že pokračujúca podpora organizáciám občianskej spoločnosti je čoraz dôležitejšia. A rôzne združenia sa zatvorili, Prosím, sledujte, monitorujte tieto záležitosti, podporujte finančne a technicky, odborne tieto ženské združenia, pretože čo sa týka aktívnej a fungujúcej demokracie, tieto záležitosti sú zásadné a máme v nich veľké problémy. Otázka, či mimovládky e, pomáhajú, alebo či sú skôr brzdené. Väčšinou sú brzdené kladú sa im do cesty prekažky, pretože tu je patriarchálna rodina, tradícia, mentalita, ktorú ťažko zmeniť. Dôležité je informovanosť, osveta o tom, že je zákon, na ktoré, ktorý sa ženy môžu obrátiť, oprieť sa oň, pretože samotná existencia národných zákonov a istambulský dohovor, že je prijatý, o tom sa nevie a je tu stigma, pre e, ženy, ktoré prežili násilie, takže aj zo strany mimovládok, aj zo strany štátu, so svojimi inštitúciami, treba informovať, treba hovoriť, že treba sa oprieť aj o tento zákon a robiť osvetu o prevencii, o tom, že existujú azylové domy, a teraz štatistiky, čo sa týka rozličných etnických skupín, migranti, rómska populácia. Áno, je obrovský problém pri zbere takýchto štatistických údajov, ale ubezpečujem vás, že čo sa týka prístupu k službám azylových domov alebo pre, službám prevencií, naozaj ženy z, migran- z pristahovalkyne alebo Rómky, alebo dokonca postihnuté ženy, to je ďalšia palčivá vec, majú stiažený prístup k týmto službám. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Miličevič. Ja by som povedala, že pre mňa je dôležité, aby ste vy, posluchači, si vypočuli to, čo je pre nás veľmi dôležité a nemáme na to viac času. Napríklad ženy Rómky Máme tu výskumy, máme tu prednášky, dokumenty. Ja som pracovala v Srbsku, Čiernej hore a Bosne a Hercegovine na otázkach e, týkajúcich sa rómskych žien. Aj včera som e, o tom hovorila a keďže som dnes tu, veľmi rada sa osobne stretnem s tými, čo majú osobne záujem tieto témy. Ďalšia vec. Veľmi aktívne pracujeme ostatných 20 rokov e, na dohovore Sedal, teraz e, istambulský dohovor a máme paralelné tieňové správy. Ale niekedy máme taký zlý pocit, napríklad za ostatné 4 roky správy o pokroku EÚ. Každý rok sa snažíme e, prispieť dôležitými informáciami z našich mimovládok, ale minulý rok v novembri sme mali veľkú diskusiu o tom, prečo sa tieto naše informácie zo štyroch strán zoškrtali na tri riadky. Áno, ja chápem, globálna politika, musíte zoškrtať informácie, ale naozajstné štatistiky, čísla, naozajstné informácie by sa nemali vylúčovať. To je, v nich totiž spočíva sila, nie sú to len slova. Druhá vec, čo pokladám za dôležité povedať. Všetci všetky ženy na celom svete majú relatívne podobné problémy, ale v krajinách, kde žijeme my, e, nemáme dobrý systém na riešenie týchto problémov. A keď je systém veľmi zlý, keď naši politickí lídry, naša vláda podpíšu každý papier, ktorý potrebujú, viete, E, prídu na stretnutie, od, prednášajú, odpočujú, vypočujú, ale na druhý deň na to všetko zabudnú. Máme tu dokumenty na štátnej úrovni, na lokálnej úrovni, ale veľmi často v Bosni a Hercegovine, e, keď sú voľby, prídu do úradov noví ľudia a tí nám povedia, niekto, čo tu bol predo mnou, podpísal tento dokument, ja s ním nesúhlasím. A toto je často problém. Vy hovoríte to isté o istambulskom dohovore, Mohli by ste mi dať vašu vizitku, kontakt, pretože by sme mohli na tom ďalej spolupracovať. Všetci spolu musíme pracovať na týchto záležitostiach. Ďakujem. Rada by som poďakovala všetkým rečníkom, rečníčkam, poslankyňam, poslankyň, poslancom za erudíciu, o ktorú sa s nami podelili. Vzostup žien a témy rodovej rovnosti dostane ešte vyššiu prioritu počas prípravy správ o progrese, počas rokovaní, počas bilaterálnych kontaktov a v postupe pomoci pre krajiny, ktoré sú v predstupovej fáze. Ďakujeme pekne za veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujeme.